politické a sociálne dôsledky nejakého neúspechu neboli skutočne veľmi škodlivé, veľmi nebezpečné, preto by som chcel poprosiť, aby ste to podporili. Ďakujem pekne, týmto sa končí rozpráva, hlasovať sa bude zajtra o 12. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to vyhlásenie komisie Fórum o jednotnom trhu. Pán komisár Dali. A slovo má pán komisár Dali. Pán komisár. Pán komisár, máte slovo. Pán predseda, poslankyne, poslanci, hospodárska finančná kríza, ktorú zažívame, niekedy vedie k tomu, že si neuvedomuje, aký má vplyv na ľudí, ľudský dimenzie. Preto je dôležité si uvedomiť, aký je vlastne hlavný cieľ všetkých našich reforiem. A ide tu predovšetkým o sociálny a, a hospodársky blahobyt našich občanov. Musíme akceptovať túto zodpovednosť voči našim občanom, ktorí sú takisto spotrebitelia, pracujúci, daňoví poplatníci a tí, ktorí majú úspory. Sú to podniky, či už veľké, stredné alebo malé. A potom sú tu štáty a regionálne a lokálne orgány. To znamená, že sú tu rozliční hráči na rozličných úrovniach, ktoré zažívajú šoky a bojujú vlastne s problémami na vnútornom trhu. Je dôležité im ukázať to, že tento vnútorný trh má jasné výhody. Práve preto sme zorganizovali SIMFO v Krakove na začiatku októbra. Sme spolupracovali s vami, teda s parlamentom a polským predsedníctvom. Toto fórum navštívilo viac ako tisíc ľudí a počas diskusí vlastne e, ich bolo miestami až 10 tisíc, ktorí sa zúčastnili Single Market Fair. Chcem sa poďakovať tým, ktorí pomohli toto organizovať, ako Malcolm Harbour a ďalší, a ktorí prezentovali to, že vlastne aké dôležitá bola, aká dôležitá bola angažovanosť Európskeho parlamentu. Toto fórum umožnilo to, že sa podarilo spojiť všetkých aktérov na vnútornom trhu. Bol to veľký úspech, z ktorého môžeme vyhodiť dva závery. Umožnilo to vlastne e, podporiť naše politické diskusie konkrétnymi príkladmi to znamená, že bolo možné e, poukázať na to, ako sa podarilo zlepšiť život ľudí v Európe počas krízy a mohli sme vlastne naše e, voľby a naše kroky zosúľadiť s ich potrebami. Zároveň bolo možné komunikovať o tom, že aké reformy musíme vykonať a bolo možné šíriť informácie o tom, aké sú tu iniciatívy, čo je veľmi dôležité, prezentovať celý proces diskusie až po implementáciu. Tie komentáre, ktoré sa podarilo zozbierať, vlastne odzrkadľujú eurobarometer, ktorý sa vykonal a e, kde sa odzrkadli vlastne tie požiadavky ľudí z každého života. To znamená, že je dôležité, že občania ako aj podniky chcú byť lepšie informovaní o tom, aké sú e, pravidlá na tom trhu, chcú byť o tom lepšie informovaní, ako fungujú veci ako oblasť zdravotníctva, sociálny systém, e, verejné obstarávanie, nákup online, uznávanie profesionálnych kvalifikácií, ochrana duševného vlastníctva. My sme si uvedomili, že tá deklarácia z Krakova, ktorá tam bola navrhnutá, schválená, že vlastne aké je to dôležité a že vlastne je to prepojené Single Market Act. V tejto oblasti môžeme identifikovať tri dôležité kroky. Poprvé, je dôležité zabezpečiť to, aby vnútorný trh bol bezpečnejšie miesto pre všetkých občanov Európy. My chceme, aby občania dôverovali vnútorný trh a chceme, aby poznali svoje práva, keď e, vykonávajú nákup zahraničí cez internet alebo keď sa pohybujú v rámci Európskej únie za profesionálnymi účelmi. Preto je dôležité zlepšiť e, uznávanie profesionálnej kvalifikácie, zlepšiť mobilitu našich občanov na vnútornom trhu a zabezpečiť to, aby tu neboli veľké administratívne bariéry. To znamená, že je dôležité skvalitniť legislatívu, ktorá sa týka e, pohybu pracovníkov, aby tu bolo vyváženie medzi slobodami a základným právom e, Komisia včera schválila balík opatrení, ktorý sa meriava na to, aby európsky spotrebiteľ, ktorí nakupujú služby a tovary, či už online alebo offline v inom členskom štáte, mali prístup k alternatívnym možnostiam riešenia právnych sporov, aby to mohli riešiť takto spory s predajcami a bez toho, aby museli sa obrátiť na súd. A okrem toho je dôležité demystifikovať aj túto novú formu spotreby a je dôležité, aby to bolo bezpečnejšie aj pre naše podniky, lebo e, príliš málo sa využíva táto možnosť. Po druhé, e, dôležité je zabezpečiť to, aby ekonomika a vnútorný trh boli dynamickejšie, je nutné plne implementovať smernicu o službách a zabezpečiť distribučné kanály tovarov v Európe. Čo sa týka podnikov, je nutné s nimi spolupracovať, zlepšiť podniky, v rámci ktorých pôsobia, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť, aby sme tu mali lepší trh s vyššou konkurencieschopnosťou, s nižšími administratívnymi náležitosťami sú tu samozrejme rozličné opatrenia, ako je to možné dosiahnuť. E, vytvorenie spoločného patentu, e, toto je veľmi dôležité, dôležité podporiť kreativitu v Európe a lepšie, dôležité lepšie chrániť duševné vlastníctvo. Tu akčný plán pre malé stredné podniky, je dôležité zabezpečiť prístup k rizikom kapitálu a zabezpečiť si úvery z bank. Potom dôležité napríklad zjednodušiť pravidla verejného obstarávania a účtovné štandardy potom dôležité je e, zjednodušiť e, e, verejné obstarávanie, toto je veľmi dôležité pre jednotlivých operátorov, aby mohli lepšie pôsobiť a môžeme takto zvýšiť ich integráciu a je možné podporiť takým spôsobom inovácie. Zároveň je nutné doriešiť ešte tie veci, ktoré sa týkajú obstarávania služieb v Európe. Je dôležité posilniť spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi na trhoch to znamená, že keď sa vypíšajú, vypisujú ten, tendre a ich implementáciou je dôležité posilniť vzťahy s tretími štátmi, je dôležité zabezpečiť silnejšiu reciprocitu v rámci verejného obstarávania. Toto všetky opatrenia, ktoré spadajú pod Single Market Act, musíme zabezpečiť, aby implementácia sa udiala a rok 2012 bude veľmi dôležitý z toho hľadiska. Bude to skutočne mílnik v rámci celého projektu obnovy vnútorného trhu pri príležitosti 20. výročia vzniku. To znamená, že budeme sláviť dôležité výročie a e, zorganizujeme e, týždeň spoločného vnútorného trhu, kde tiež vlastne nadviažeme na to, čo bolo v krakovskej deklarácii. Počas tohoto týždňa sa v jednotlivých členských štátoch uskutočnia rozličné podujatia a potom bude aj fórum v Bruseli. Spoliam sa na vašu účasť a pevne verím, že spoločne dôsledným spôsobom oslavím 20. výročie, že to bude úspech pre všetkých. Ďakujem pekne. Dank, Ďakujem pekne, pán komisár Dali. A teraz vystúpia rečníci v mene politických skupín a Najprv vystúpi trio z Badenského Württemberska, odkiaľ pochádzam aj ja, najprv kolega Šváb na do minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, za eh, priateľské vyvolanie, že môže vystúpiť kolegyne, kolegovia. Čo sa týka fóra 3. a 4. oktobra v eh, Krakove, o tom hovoril pán komisár, bol tam viac ako tisíc účastníkov a mali sme možnosť sa stretnúť mimo Bruselu, v stredne veľkom meste a mohli sme vlastne dva dní diskutuje o všetkých dôležitých témach, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. A podľa mňa toto bolo veľmi prospešné pre tie legislatívne návrhy, ktoré tu máme. A pán predseda, myslím si, že v našom parlamente zhodneme na mnohých veciach a je to prerezové cez politické skupiny. Všetci chceme posilniť práva spotrebiteľov, chceme podporiť možnosť alternatívneho riešenia sporov, Chceme podporiť elektronický obchodný styk v Európskej únii, toto rozhodne potrebujeme. Chceme viac podporiť cezhraničné obchody a zároveň potrebujeme zjednodušiť e, verejné obstarávanie. Všetky politické skupiny sa na tom zhodli a vidíme, že vlastne to, čo profesor Monty uviedol vo svojom dokumente pre predsedu komisie, že síce vnútorný trh nepotreba E, hospodárske riadenie, ale vlastne aj, aj riadenie v zmysle jednotných pravidel pre celý trh. Dôležité je, aby to platilo pre všetky členské štáty, ako pre všetkých aktorov na trhu, že to vlastne podporujeme všetci v tomto parlamente. Práve preto, pán predseda, by som sa chcel zamerať na závery, ktoré vyplynuli z fóra v Krakove polský štátny tajomník poukázal na to, že členské štáty sú ochotné akceptovať viac nariadení, a ak to prospeje vnútornému trhu. Za našu politickú skupinu EPP by som chcel zopakovať, čo sa týka vypracovania Single Market Act, eh, považujem za dôležité to, aby komisia intenzívne preverovala, či tie návrhy je možné čo najviac zakomponovať do formy nariadenia. Potom, čo sa týka tých konaní pri porušení zmluv, to musí prebiehať rýchlo. Myslím si, že sme na dobrej ceste a je dôležité znižovať byrokratickú záťaž pre malé stredné podniky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme, pán kolega Schwab. Teraz sa nasleduje kolegyňa Gebhardt. Ďakujem, pán predseda. Vážený pán komisár, toto fórum v Krakove bolo skutočne veľkým úspechom a je potrebné ho aj zopakovať, pretože dobré veci by mali byť nasledované. V tejto súvislosti by som rada sa poďakovala kolegovi Hujovi Grechovi, ktorý prišiel s tou pôvodnou myšlienkou zriadenia takéhoto fóra, kde by sme mohli hovoriť o tých 20 dôležitejších problémoch e, občanov. Takže ďakujem mu veľmi pekne, lebo to podľa mňa bolo v jadre toho, čo sme urobili, teda vypočujte si potreby, požiadavky občanov, aby oni videli, e, že vnútorný trh nie je len niečím abstraktným, ale že je to naozaj existujúca pridaná hodnota pre nich. Boli tam rôzne témy, uznanie napríklad odbornej kvalifikácie, možnosť pre mládež otvoriť si bankový účet v inej krajine, čo je momentálne niekedy zložité, právna istota pri nákupe online, sa o vysielaní zamestnancov, ktorú je potrebné modernizovať, pozmeniť, posilnenie malých a stredných podnikov a tak ďalej a tak ďalej. Bolo to naozaj mnoho tém, kde teda občania vnímajú určité problémy. Pán komisár, do budúcna je ale potrebné venovať sa viac tým riešeniam, ktoré sa núkajú a očakávame to, čo ste by prislúbili na budúci rok ako komisia a ako parlament a socialisti, teda moja skupina, budeme veľmi kriticky pozitívne monitorovať, čo nám predložíte na stôl. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Gebhardt. A Teraz pán Bušoj na 3 minúty. Äh, Milí kolegovia, milý pán komisár Dali, ako sme už viackrát povedali, znovu spustenie jednotného trhu nepatrí len európskym inštitúciám riešenia, musia pochádzať zo širšieho dialógu so všetkými aktérmi, spotrebiteľmi, podnikmi, národnými orgánmi, sociálnymi partnermi, sudcov, odsudcov a tak ďalej. Preto fórum o jednotnom trhu v Krakove bolo úspechom. Išlo o to, že účasť na tomto fóre bola veľmi cenou skúsenosťou. Účastníci hovorili o veľmi konštruktívnych otázkach a mali sme úplný náhľad do toho, čo oni považujú za prioritu budúceho rozvoja jednotného trhu. Toto je jedna vec, ktorá vyplynula z fóra a ktorú ja pokladám za veľmi dôležitú Väčšina občanov a niekedy aj niektorí z nás považujú legislatívu o jednotnom trhu za veľmi technickú, niekedy je to pravda. Ale e, s potešením som konštatoval, že fórum prilákalo občanov, ktorí nám prišli povedať svoje vlastné skúsenosti v súvislosti s jednotným trhom. Toto jasne ukazuje, že jednotný trh je najskôr v prvom rade o občanoch, o normálnych ľuďoch, ktorí bohužiaľ čelili ťažkostiam e, v ohľadom e, ich práv. Chcem poďakovať polskému predsedníctvu za ich plnú zaangažovanosť v jednotnom trhu a za to, že sa fórum, že sa prehlásenie z Krakova dostalo do fóra pre jednotný trh. Rada, parlament, komisia potrebujú dokázať, že berieme do úvahy priority zdôraznené v vyhlásení zo Krakova a že prídeme s efektívnymi e, riešeniami a budeme ich aj implementovať. Legislatíva môže byť efektívna a že môže sa prepojiť s včasnou implementáciou aj na národnom trhu. Toto fórum o jednotnom trhu je výbornou iniciatívou, musí pokračovať v budúcnosti. Toto je spôsob, ako napredovať a odstraňovať prekážky a privádzať občanov bližšie k jednotnému trhu, preto plne podporujem myšlienku stav uvedenia fóra o jednotnom trhu online, čo by bola permanentná platforma pre všetkých aktérov a verím, že budúci rok bude 20. výročie vzniku jednotného trhu a táto udalosť eh, by, sa, by nemala prejsť bez povšimnutia v, čl- v členských krajinách. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí tvrdo pracovali na organizovaní fóra o jednotnom trhu komisii, komisárovi Dalivu, Barnierovi, parlamentu a polskému predsedníctvu, ako aj všetkým občanom a podnikom, mimovládkam a ostatným aktérom, ktorí prispeli k úspechu prvého fóra o jednotnom trhu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Harbour, dve minuty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako predseda výboru ja by som chcel najskôr poďakovať zvlášť pánovi komisárovi Dalimu, ktorý sa zúčastnil veľmi dynamicky na fóre, urobil prejav na záver. A tiež komisárovi Barnierovi, ktorý na Malte mal kampaň, aby všetci hovorili o jednotnom trhu. Myslím, že poučenie ktoré je jasné a vyplýva aj z toho úspech fóra o jednotnom trhu, všetci súhlasíme, že to bol úspech, je to, že dokončenie jednotného trhu je, je tímovou úlohou. Nie je to niečo, čo sa dá dokázať technickou reguláciou z Bruselu. Nedá sa to dosiahnuť jedným komisárom. Nedá sa to dosiahnuť členskými krajinami, ktoré budú e, pracovať individuálne, pretože členské krajiny musia oveľa užšie spolupracovať a musia si vymieňať informácie, aby sa lepšie starali o spotrebiteľov, aby sa napríklad nastolil ten systém online riešenia sporov a spôsob, akým podporujeme toto fórum, znamená, je škoda, že polské predsedníctvo tu teraz nie je, pretože zohralo kľúčovú úlohu. Oni to dali na mm, špičku svojich priorít a ako mnohí ďalší kolegovia mm, kvôli tomu sa odložil summit a 23. októbra išlo práve o jednotný trh. Ale moje slova na záver budú nasledovné, pán predseda to najdôležitejšie, čo vyplynulo z účasti na týchto diskusiách so všetkými tými entuziastickými ľuďmi, je to, že ako málo komunikujeme a aké, ako málo využívame príležitostí v Európskej únii a vďaka za vašu výbornú prácu, hovorím trošku nadčas, vašu výbornú prácu na internete, ktorá umožnila môjmu výboru získať informácie a preposlať informácie o jednotnom trhu. Ďakujem pekne, pán kolega Harber. Má, pán Faridis, dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Dokončenie jednotného trhu bude kľúčové pre budúcnosť Európskej únie. Európa samozrejme musí mať efektívny jednotný trh a musí byť schopná zladiť hospodársky a sociálny rozmer tohto trhu, aby sa podporili jednotné a kolektívne práva a tiež, aby sa podporil rozvoj. Avšak e, akt o jednotnom trhu podľa nás e, nesplňa ašpirácie e, ľudí aj mimo tejto inštitúcie. Chceme, aby sa práva občanov plne dodržiavali, aby verejné statky boli nad e, postavené nad želania trhu. Chceme sociálne záruky preto, aby občania boli chránení, aby ich pracovné miesta boli chránené, aby pracovné podmienky boli dodržiavané, ako aj práva hospodárske, pravidla hospodárskej súťaže. Nechceme podkopať sociálnu Európu. Chceme, aby ľudia boli postavení nad zisk. Toto je alternatíva nielen pre nás, ale pre celé ľudstvo. Ďakujem. Ďalší rečníci. Ako prvá pani Thun Hohenstein. Eh, na 1,5 minúty. Pane przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem tiež pánovi komisárovi za veľmi milé slova, ktoré adresoval tým, ktorí organizovali tento fórum. Bola to udalosť, ktorá nám dala krídla. Dalo to krídla všetkým tým, ktorí každý deň ťažko pracujú, aby sa odstránili prekážky, ktoré ešte pretrvávajú na jednotnom trhu. Táto Európska únia musí byť naozaj v prospech podnikateľov, spotrebiteľov, pretože toto sú skupiny, ktoré predstavujú ohnívka Európskej únie a chcem poďakovať komisárovi Barnierovi, ktorý sa zaangažoval po našom boku na, v tej organizácii fóra. Ďakujem generálnemu riaditeľstvu pre jednotný trh, pani generálnej riaditeľke, málo kedy sa spomína, ale je to niekto, kto sa veľmi zasadil o úspech tohto fóra. Bolo to veľmi dobrá skúsenosť a súhlasím s tým, čo povedali predrečníci. Musíme pokračovať v tomto dialogu so spoločnosťou, musíme pokračovať v počúvaní hlasov spoločnosti. Prehlásenie z Krakova je jasné. Musíme pokračovať, dosahovať výsledky. Odkiaľ pochádza toto rozhodnutie, že následovné fórum bude v Bruseli? Ja chápem, že ešte sme to rozhodnutie neprijali. Toto rozhodnutie sa musí prijať spoločne medzi parlamentom a komisiou. Sú aj iné návrhy, pokiaľ ide o miesto konania budúceho fóra. A posledné slova, pán predseda? Ďakujem. Predseda rečničku, rečničku prerušuje. Ďakujem pani Thun und Hohenstein. Teraz nasleduje Korea eh, de Campos. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Prvé fórum o vnútornom trhu je to ktorá vyplýva zo správy Grech. Konalo sa v Krakove, bolo naozaj veľmi obsažné bolo to zorganizované eh, zo strany polského predsedníctva spolupráce s miestnymi, regionálnymi, národnými eh, vládami a s občianskou spoločnosťou. 2. apríla pochádza oznámenie Európskej komisie, eh, Ide tam o rôzne priority, ktoré boli identifikované v rámci aktu o jednotnom trhu. Aby tento trh naozaj vznikol, je potrebná dôvera, ale dôvera občana, respektíve spotrebiteľa, tuto nemôžeme vnímať ako samozrejmosť, ak sa nebude naďalej podporovať. Vnútorný trh e, nie je len e, nejakým trhom, kde sa nakupuje, predáva, ale ide tam aj o prierezové politiky, zdravie, právo na prácu, udržateľný rozvoj, životné prostredie a tak ďalej a tak ďalej. Fórum o vnútornom trhu e, teda e, musí byť takou výveskou Európskej únie, musí sa konať každoročne e, s naozaj čo možno najširším spektrom účastníkov. Ďakujem pekne, pán kolega Korea de Campoš. A na záver zapísaných rečníkov nasleduje pán Kožušník na minútu. Ďakujem, pán predseda, vážený pán komisár. Podľa môjho názoru vnútorný trh je jediným nástrojom, ktorý môže podporiť rast a zamestnanosť v Európe. Jednotný trh e, samozrejme má za sebou určité dejiny, viac než 20 rokov a to fórum tiež má e, určitú svoju históriu Kolega Greg je autorom tejto myšlienky a ja osobne som sa ale s fórom stretol na diskusii, kde bola aj kolegyňa Thun a pán Monty. A ja osobne si myslím, že na tomto mieste je treba poďakovať nielen komisii, ale musím poďakovať všetkým kolegom v rámci nášho výboru. Myslím si totiž, že toto fórum sa naozaj veľmi podarilo. Vidno to aj na tom, že naša kolegyňa Tún včera získala ocenenie ako najlepší európsky poslanec, pokiaľ ide o, o výbor IMCO, takže jej gratulujem v mene ostatných kolegov. Ďakujem pekne, pán kolega Kožušník. A teraz zasleduje postup Catch the Eye. A ako prvá dostáva slovo kolegyňa Basesku rolul pieței unice este decisiv pentru ieșirea Európy din stagnare ekonomiky. Ďakujem pekne, pán predseda. Úloha spoločného trhu je veľmi dôležitá, aby Európa sa vymanila z tých ťažkostí v časoch krízy a efektívny dohľad pri dodržiavaní legislatívy vnútorného trhu, toto je predpokladom úspechu vnútorného trhu. Členské štáty sa musia viac snažiť o implementáciu noriem únie. Podľa posledného barometra, posledných štatistík, moja krajina žiaľ patrí k tým krajinám, tým desiatim krajinám, k, e, ktoré zaostávajú, ale zlepšujeme sa. Máme zaostávanie 2,8 mesiaca. Takže z tohto dôvodu Teraz Rumunsko je na štvrtom mieste. Dôležitá je aj spolupráca medzi EÚ a všetkými úrovňami správy v krajinách. Ďakujem pekne, pani Basesku. A teraz pani Tikal. are de... Ďakujem pekne. Posilnenie vnútorného trhu si vyžaduje aj uznanie odborných kvalifikácií, vyžaduje si e, jednotné kontaktné miesto. Fórum prišlo s návrhom zaviesť Európsky profesijný preukaz, tak e, aby sa mobilita zamestnancov zvýšila. Sociálni partnery a odbory zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o ochranu vyslaných zamestnancov a dodržiavanie ich práv. A pokiaľ ide o elektronický obchod, nuž, je potrebné zlepšiť dôveru spotrebiteľov v podniky, malé a stredné podniky, a tam je potrebné podporiť ich, pokiaľ ide o elektronické prostriedky. Čakáme na návrhy komisie, ide o vzájomné uznávanie elektronického podpisu napríklad a európska legislatíva o ochrane osobných údajov zohrala dôležitú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Cikal. A teraz pani Galpelc, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takéto fóra zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v rámci spolupráce a výmeny informácií ciele v oblasti hospodárskeho rozvoja a zamestnanosti je možné dosiahnuť iba tak, ak Európsky parlament bude zohrávať tú úlohu, ktorú musí. Musíme čo najskôr dosiahnuť zhodu a myslím si, že je dôležité, aby ten efekt toho celého sme cítili čo najskôr, ten prospech z z toho celého je veľmi silný a je veľmi dôležité, aby členské štáty e, realizovali všetky aspekty e, tejto legislatívy. Je dôležité samozrejme myslieť na malé a stredné podniky, to je veľmi zásadné, lebo vieme, že teraz neboli v popredí celého úsilia a musíme znižovať e, ich tú záťaž na nich a myslím si, že je dôležité vypracovať aj štúdiu administratívnej záťaže malých a stredných podnikov. Ďakujem pekne a teraz pán Sikierski. Medzi najväčšie výzvy Európskej únie počas krízy je podpora jednotného trhu, čo je základ úspechu Európskej únie. Musíme pripomenúť, že v apríli tohto roka komisia predstavila balíček opatrení zameraných na zlepšenie stavu tohto trhu. Ide o akt o jednotnom trhu, ktorý eh, čo sa uskutočnilo pod záštitou komisára Barniera. Ide o opatrenia, ktoré majú prospievať e, pracujúcim podnikateľom a podnikom. Sú tam štyri priority, štyri slobody. Uplynulo 20 rokov a potenciál rastu tohto trhu nebol plne využitý, takže nie je pochyb, že ide o nevyhnutné opatrenia preto, aby tento hlavný motor európskeho hospodárstva, ktorým jednotný trh je, sa využíval v plnej miere. Ďakujem pekne a na záver teraz kolega Karas. Vážený pán predseda, najprv by som chcel pogratulovať kolegyni Thun und Hohenstein. Chcel by som jej pogratulovať tomuto prvému fóru v spoločnom trhu. Musí to byť, musí to stať tradícia musí to byť pravidelné podujatie, musí to byť motor vnútorného trhu. Vnútorný trh nie je ešte dokončený, tie štyri slobody ešte nie sú realizované. Vnútorný trh je obrovský potenciál rastu Európskej únie a potrebujeme vlastne iba to, k čomu sme sa zaviazali. Musíme to implementovať. Nepotrebujeme žiadne nové veci odstrániť, bariéry. A preto musím povedať, že musíme k tomu prispieť, aby členské štáty implementovali všetky, všetku legislatívu, ktorú sme prijali. V tomto zaostávajú a toto fórum a vnútornom trhu musí byť, tak povedať, každoročným zrkadlom chýb a pochybení a musí odzrkadlovať a hodnotiť ciele. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolega Karas. Týmto pánom sme ukončili spontánnu rozpravu a na záver dávam slovo pánovi komisárovi. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, poslankyni poslanci. Táto diskusia, ktorá sa skončila, táto rozprava je veľmi dôležitá a je dôležitá z hľadiska uskutočnenia našich záväzkov. Vlastne chceme, aby vnútorný trh dobre reagoval na tie potreby, ktoré vyplývajú z krízy, ktorú zažívame. Riešenie krízy bude závisieť od fungujúceho vnútorného trhu a preto bude dôležité mať inovatívne podniky a silných spotrebiteľov. Ako som povedal v mojom úvode, my sa zamerávame na sociálny aspekt vnútorného trhu, lebo samozrejme nemôžeme zabúdať na spotrebiteľov, na pracujúcich oni všetci musia byť zapojení do vnútorného trhu a ako som už povedal v úvodnom slove, ten cieľ toho, čo tu robíme, je vlastne skvalitnenie a zlepšenie podmienok pre európskych občanov. A toto sa ešte nepodarilo dosiahnuť prostredníctvom e, štatistík sa to určite nepodarilo, ale musíme vykonať konkrétne kroky, ktoré pomôžu našim občanom. Vaše odhodlanie je veľká podpora pre dokončenie vnútorného trhu. Ako povedal pán Harbour, a ja s ním plne súhlasím, toto je naše spoločné úsilie, musíme konať spoločne. To znamená členské štáty, parlament, komisia, spotrebitelia, podniky, každý vlastne musí sa snažiť, aby tento vnútorný trh sa stal realitou. A môžem povedať, že na úrovni komisie máme vlastne 15 komisárov, ktorí e, pracujú na tomto akte Single Market Act a snažíme sa spolupracovať s Európskym parlamentom. Chceme, aby čo najskôr sa podarilo túto agendu dokončiť. Toto nás pozbudí k tomu, aby sme organizovali budúce podujatia, aby to zodpovedalo duchu, duchu toho fóra, to, čo sa udialo v Krakove, nie je vôbec prvé ani posledné fórum, ktoré budeme organizovať. Myslíme si, že ten úspech toho celého podujatia naznačuje, že toto je aktivita, ktorá sa musí stať pravidelnou a musíme sa snažiť s nej vytvoriť vlastne sériu podobných podujatí. V tejto fáze Samozrejme nevieme ešte stanoviť tú, to, ako často to má e, konať. Ešte e, pani Tún sme ani neurčili, kde sa uskutoční ďalšie fórum alebo podobné aktivity. O tom sa ešte samozrejme diskutuje, ale ešte neboli zatiaľ prijaté žiadne rozhodnutia a o všetkom sa diskutuje. Ako sme už povedali, je to kolektívne úsilie a mal by byť zároveň aj kolektívny dialog, aby sa spoločne stanovali tieto detaily. Ja si myslím, že musíme nadviazať na to, čo sa nám podarilo dosiahnuť doteraz. Myslím si, že toto všetko sú kroky správnym smerom, aby sme dosiahli to, čo sme si stanovili. A musíme tu mať skutočne veľmi aktívny vnútorný trh, jednotný trh. Ďakujem pekne, pán komisár Dali. Výnimočne, keďže už ste boli viacekrát spomenutá, dostanete slovo pani Tunut Hornstein. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár práve odpovedal na moje pripomienky, pretože ja som chcela svoj predošlý príspevok ukončiť. Bohužiaľ ma prerušili. Chcela som podporiť to, čo ste práve povedali Eh, pokiaľ ide o výber miesta organizácie budúceho fóra. V Bruseli sa koná veľa udalostí. Ak to fórum v Krakove bolo úspechom, tak to bolo preto, lebo to bolo mimo Bruselu a umožnilo to dostať sa von z Bruselu a stretnúť eh, sa s ľuďmi, ktorých nevidíme každý deň. 10 tisíc občanov, ktorí prišli a milióny ďalších. Na záver vám chcem povedať, že bol to predložený, bol to predložený návrh uznesenia, ktorý predložilo 5 politických skupín. Končím rozpravu, hlasovanie sa uskutoční zajtra o 12. A teraz ako posledný bod dnešného zasadania sú jednominútové vystúpenia v zmysle článku 150 rokovacieho poriadku. Ako prvý vystúpi kolega Tökeš.